Východnou Áziou. Takže ja môžem len povedať, že som veľmi rád, že táto dohoda sa e, e stala realitou medzi EÚ a, e, a Vietnamom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Hlasovanie sa e, o tejto veci, hlasovať sa bude o 11.30 a teraz prejdeme na, nejakú, na úplne odlišnú vec a to na správu pani Francesky Balcány, ktorá poho- e, pohovorí o, o všeobecných usmereniach pre prípravu, prípravu rozpočtu na, na rok 2012. Ja len umožním komisii, aby sa usadila. Pán komisár už je na mieste a teraz odovzdávam slovo na 4 minúty pani spravodajkyni Balcány. il documento che oggi al nostro esame táto správa, ktorú e, dnes skúmame, nie je len správou, ktorá formuluje naše priority pre nasledujúci európsky rozpočet. Ide predovšetkým o strategický materiál, ktorý skúma novú úlohu, ktorú európske rozpočty, pardon, európsky rozpočet bude musieť zohrať v systéme ekonomického vládnutia. E, táto e, správa bola vypracovaná s jedným cieľom a to zvýšiť harmonizáciu a koordináciu medzi rozpočtom Európskej únie a rozpočtom jednotlivých členských štátov. Ide nám v podstate o konvergenciu, o podporu konvergencie medzi rozpočtami a rozpočtovými východiskami členských štátov a rozpočtom Európskej únie, tak aby sa tieto rozpočty zameriavali na riešenie spoločných cieľov. Tieto ciele vychádzajú z veľkej ambicioznej stratégie Európa 2020, ktorá stanovuje sedem hlavných cieľov. A tieto ciele sú e, veľmi e, prioritné, veľmi dôležité, ale aj veľmi špecifické. Prvý cieľ hovorí o e, vytvorení Európy, kde bude E, budú k dispozícii kvalitné pracovné miesta s vysoko pridanou hodnotou. Čiže toto je prvá, e, prvá priorita rozpočtu pre rok 2012. My už dnes musíme začať pracovať na tomto prvom cieli zvyšovanie zamestnanosti a skvalitňovanie zamestnanosti v Európe. Toto je vec veľmi naliehavá a musíme skrátka už teraz začať definovať stratégiu EU 2020 tak, aby e, ju bolo možné realizovať v rámci nášho rozpočtu. Potrebujeme plány, potrebujeme hľadieť do budúcnosti a e, tvorba programu znamená, že e, neuplatníme len čisto matematickú metódu pri e, vytváraní rozpočtu, pretože matematická metóda vedie len k zvyšovaniu. A my potrebujeme definovať v každej kapitole programy, ktoré budú viesť k splneniu cieľa vychádzajúceho zo stratégie Európa 2020 a budeme ich musieť zosúľadiť s dostupnými prostriedkami. A mali by sme E, rozpočtové e, vyhradené prostriedky formulovať takým spôsobom, aby sme pripravili pre Európu udržateľnú budúcnosť. Toto je veľmi dôležitá téma, e, rovnako ako flexibilita. My sa nachádzame na konci programovacieho obdobia a preto tento rozpočet bude veľmi významný a tiež veľmi dôležité hneď od začiatku zvažovať všetky nástroje flexibility, ktoré máme k dispozícii. Sú nevyhnutné, a budeme ich musieť eh, pri príprave tohto nadchádzajúceho rozpočtu uplatňovať. Ten rozpočet musí byť eh, eh, nielen dosiahnutelný, ale musí znamenať príspevok k cieľom stratégie Európa 2020. Jednoducho musí ísť o užitočný rozpočet a ja som presvedčená, že tieto hlavné priority sa nám podali, podarí dosiahnuť len vtedy, ak od začiatku budeme budovať tehličku po tehličke novú klímu, e, nové prostredie medzi inštitucionálnej spolupráce, ktoré bolo na novo definované Lisabonskou zmluvou a my sme to doteraz riešili takým pomerne e, ľahkovážnym spôsobom. E, tento Mm, tento nový systém práce inštitúcií v Európe vytvára celkom novú atmosféru a v tejto atmosfére rozpočet je jedným z nástrojov na budovanie našej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Teraz dávam slovo komisii, konkrétne pánovi Levandovskému. Vážená pani predsedajúca, vážená pani spravodajkenia, ja vítam stanovisko Európskeho parlamentu k prioritám pre rozpočet 2002 ktoré sú zohľadnené v týchto všeobecných usmerneniach, ktoré e, obsahuje táto správa. Komisia samozrejme zohľadní tieto usmernenia schválené Európskym parlamentom a e, tiež vypracuje usmernenia, ktoré sa budú ďalej e, zasielať na radu. My zvažujeme v našich rokovaniach a v našej práci aj veľmi exaktné údaje, ktoré nám prichádzajú zo všetkých 27 E, členských štátov a do 20. apríla by sme mali pripraviť správu vychádzajúcu z týchto informácií. My e, sme e, prešli nedávno druhou skúškou fungovania Lisabonskej zmluvy a kontext je jasný. Kontextom je teraz finančná konsolidácia. Ja si myslím, že musíme konať finančne zodpovedným spôsobom, pretože na jednej strane musíme eh, reagovať na rôzne finančné a eh, daňové záväzky v Európskej únii, ale eh, tiež musíme prihľadať na princíp úspor a striedmosti v členských štátoch, pretože dnes práve teda viac než inokedy budeme musieť budovať rozpočet na báze E, veľmi rigoróznej rozpočtovej prípravy a dôkladnej prípravy. Um, nikdy to nebolo také dôležité ako teraz, ale my môžeme využiť e, nástroj, ktorý nie je európsky rozpočet, aby sme pomohli Európe v tejto situácii po kríze e, obnoviť svoje funkcie. No a ja by som chcel pripomenúť interakciu e, rozpočtovania na národnej úrovni a na európskej úrovni. E, národné rozpočty zväčša e, riešia otázku spotreby, teda presúvajú prostriedky do spotreby, zatiaľ čo európsky rozpočet by mal pamätať najmä na investície, na rast a to rast v podobe povedzme investícií do inovácií. A tieto Dva základné princípy treba tiež zohľadniť pri formulovaní rozpočtu pre rok 2012. Ako um, je napísané v liste e, komisie, ako aj v správe pani Balcány, e, my čelíme nedostatočnému, e, nedostatočným financiám na to, aby sme mohli rozširovať naše aktivity v roku 2012. Ale na druhej strane musíme veľmi dôkladne skúmať e, otázku administratívnych nákladov, kde sa komisia odhodlala e, vyhradiť si alebo vyčleniť si menej než 1%, na administratívu a to znamená úsporu nákladov ehm, na rôzne, povedzme, konferencie, informačné technológie a iné zabezpečenie. E, no a keď zohľadníme, čo sa udialo minulý rok a keď sa pozrieme na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 prípravu rozpočtu pre rok 2011, tak dúfame, môžeme teda vyjadriť len nádej, že tento rok to bude proces hladší a že sa poučíme z toho, čo sa dialo minulý rok pri príprave rozpočtu na tento rok. 30. Eh, marca bude zasadnutie trialogu, kedy budeme pripravení predložiť náš návrh rozpočtu na rok 2012. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Teraz by som odovzdala eh, rečníkom eh, za jednotlivé mm, politické skupiny Slovo ako prvý prehovorí pán Lavia na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Pokiaľ ide o e, usmernenia, teda o správu, ktorú chceme teraz schváliť, e, v ktorej sú zhrnuté tieto usmernenia pre prípravu rozpočtu na 2012, tak skupina EPP od začiatku deklarovala svoju podporu pre predbežnú správu, kde sme stanovili priority Európskeho parlamentu pre nasledujúci rozpočtový rok. Tieto, tieto priority e, boli zaslané komisii, boli zaslané rade, takže my sa snažíme prispieť k rozšíreniu spektra politických priorít a e, schvalujeme vyrovnaný prístup spravodajky k tejto téme, pretože je potrebné formulovať priority jasne a dostatočne viditeľne a e, chceme tiež e, samozrejme podporiť rast e, a inovácie, ako aj výskum v Európe. Toto sú jednoducho jedny zo základných priorít, do ktorých musíme investovať, ak chceme, aby Európa v budúcnosti bola konkurencieschopná na globálnom poli a toto by sa malo dostať aj do návrhu rozpočtu Komisie pre rok 2012. Tiež však trváme na myšlienke zodpovednosti ako práve pripomenul pán komisár Levandovský celkom správne, e, finančná zodpovednosť by mala byť kľúčom zostavovania rozpočtu pre rok 2012. Ja nehovorím, že sme boli nezodpovední v minulosti, ale teraz budeme musieť byť ešte zodpovednejší a to kvôli e, finančnej kríze. Budeme jednoducho musieť plánovať rozpočet maximálne zodpovedne a e, budeme musieť zohľadniť aj to, čo sa deje v Severnej Afrike, pretože tam e, nebolo akési strednodobé hodnotenie a e, nie je možnosť v podstate ovplyvniť tamojšiu situáciu priamo, ale e, chceli by sme, aby táto situácia bola zohľadnená aj v návrhu rozpočtu. Ja by som chcel vyjadriť moje výhrady alebo obavy k návrhom skupiny GUE, ktorá sa snaží zaviesť daň z finančných transakcií do tohto rozpočtu. Ja si nemyslím, že táto vec je relevantná v e, postupe pre e, tvorbu rozpočtu na 2012. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Ferm na 1 minútu 30 za skupinu SAD. Ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ja by som chcel poďakovať pani Franceske Balcány za túto správu pretože pani Balcány e, formulovala veľmi jasné východiska, sústreďuje sa na hlavné témy a formuluje e, jasné priority. Takže e, ktoré sú tieto jej východiska? Faktom, ktorý sa v správe uvádza, je, že stratégia Európa 2020 nie sú len prázdne slova, že je to jednoducho reálny základ a reálny, reálny cieľ Rozpočet Európskej únie nie je príliš vysoký, predstavuje zhruba 1% európskeho hrubého domáceho produktu, ale, ale predstavuje veľmi dôležitú, dôležitý nástroj, ktorý možno financovať veci, ktoré si nemôžu dovoliť členské štáty financovať sami. Ide napríklad o výskum a, a cezhraničný vývoj a, inve, a investície do inovácií a tiež uh, sa táto časť rozpočtu môže použiť na rozšírenie jednotného trhu tak, aby bol skutočne európsky a prospieval v Európe všetkým a podporoval rast a tvorbu pracovných miest. Toto sú veci, ktoré môžeme financovať z európskeho rozpočtu. Takže pozrime sa na to, ako to vlastne bude. Ak hovoríme, že e, chceme, aby ciele zo stratégie Európa 2020 sa stali realitou, alebo aby Lisabonská zmluva mala zmysel, tak je absolútne nevyhnutné, aby sme to premietli aj do tohto rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz pán Haglund na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som tiež poďakovať spravodajkyni za jej dobrú prácu. To nie je ľahká úloha e, predkladať rozpočtové priority ja tiež vidím stratégiu 2020 ako na hlavné jadro. Nemôžeme jednoducho už čakať na to, že EU 2020, teda stratégia EU 2020 bude implementovaná a že sa na to poskytnú prostriedky. Tu má aj komisia zodpovednosť predkladať príslušné návrhy, aby sa to umožnilo. Doteraz to bolo tak, že prostriedky sa eh, nepresúvali do tejto stratégie tak, ako bolo potrebné. A tak, ako sa už povedalo, treba zabezpečiť, aby tieto dobré myšlienky a možnosti eh, neskončili zabudnuté v zásuvke. Predložili sme pozmeňovacie návrhy a sme spokojní s tým, ako eh, boli prijaté v rámci tohto návrhu a za to tiež ďakujem spravodajkyni. Rade musím povedať nasledovné v parlamente sme sa určite poučili z procedúry, ktorá sa týkala roku 2011. Musíme tu určite aj trochu uvažovať o tom, ako najlepším spôsobom rozdelíme svoje zdroje, treba využívať možnosti úspor. Nad tým treba stále uvažovať, ale nesmie sa zabúdať ani na to, že EÚ prevzala rad úloh a na tie treba samozrejme poskytnúť prostriedky. A rada tu tiež má svoje úlohy. Nesmie realizovať len sama seba, ale musí pre príslušné úlohy umožniť aj presun prostriedkov. V tomto zmysle treba pracovať na rozpočte pre rok 2020. Teraz pán LS 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi zablahoželať spravodajky k správe, pretože myslím si, že na rozdiel od iných usmernení, o ktorých sme tu hovorili v tomto EP, toto je naozaj veľmi koncentrované a neodkláňa sa to k rôznym detailnom, čo je dobré pre rozpočtový postup. My, naša skupina, máme pocit, že musíme zohľadňovať to, čo sa deje po celej Európskej únii. Nemôžeme sa iba na tú slonovinovú väžu v Bruseli. Odsek 21, tam hovoríte o tom, že máme hľadať negatívne priority a úspory inštitúcií. Špecializované výbory sa majú zaoberať prioritami. Toto je veľmi dôležité a ešte sa to zatiaľ veľmi nerealizovalo. Pokiaľ ide o, o tú požiadavku mať viac prostriedkov na stratégiu Európa 2020 a na tie vlajkové iniciatívy. Preto by sme mali hľadieť len na kroky, ktoré sa týkajú peniazy, pretože e, v prípade posledňovňa vnútorného trhu nede iba o peniaze, ale v prípade, že peniaze potrebujeme, musíme hľadať úspory na iných miestach, v rozpočte, v EP a v iných inštitúciách. E, vždy hovoríme, ak chcete viac peniazy tu, uberte inde. Toto by mala byť e, tá cesta, ktorou sa vydáme aj v prípade rozpočtu 2012. A ešte na záver pozrieme sa na našu zodpovednosť v čase úspor, v čase úsporných balíčkov, uťahovania opaskov a tam, kde sú potrebné nové výdavky. Moja skupina si myslí, že by sme mali zmraziť naše výdavky na rok 2012. Ďakujeme pekne, pán Elis. Teraz slovo dostáva pani Trupel 3 minúty. Pani predsednička, vážený pán komisár, vážené dámy a páni. Áno, aj my zelení sme toho názoru, že v dobe nedostatku rozpočtových prostriedkov a nutnosti e, politiky úspor treba odpovedať na to, že treba odbúravať dopady v členských štátoch, nie ale na európskej úrovni. To nie, ale politická múdrosť je práve v tom, že sa nielen odbúravajú dopady, ale hľadá sa aj rovnováha aby sa skutočne dalo investovať do projektov pre budúcnosť, aby sa vlastná ekonomika ďalej neohrozovala. Teda toto musí platiť a to musí byť e, vodiacou vodítkom pre rozpočet na rok 2012. Okrem toho s európskym rozpočtom za posledné e, roky sme prijali záväzky zo štrukturálnych fondov, ktoré aj v budúcich rokoch budú musieť byť financované. Prístup pani Balzány a ťažiska zo stratégie 2020 a síce kam sa má Európa uberať. Myslím, že to treba brať veľmi vážne. Požadujeme stále viac prostriedkov na politiku e, proti klimatickým zmenám. Požadujeme rýchlejší vstup do obnoviteľných energií, viac prostriedkov na výskum a vývoj na európskej úrovni. A toho sa musíme držať a to nesmieme ohroziť. Tiež pokladám za správne, ako sa s nástrojom európskeho semestra, ako sa zriadil teda ten nástroj európskeho semestra, členské štáty a rozpočet, 28 rozpočtov sa dáva dohromady a tie musia byť nosné pre stratégiu 2020. Ale kde musíme vydávať viac peňazí? Keď sa teraz pozrieme na, dúfajme, že demokratickú zmenu v arabskom svete, tak my ako Európania máme predsa záujem o to, aby sme tam občianskú spoločnosť a demokratické štruktúry podporili v ich prechode k parlamentným demokraciám a na to samozrejme potrebujeme pružné prostriedky a z pochopiteľného vlastného záujmu musíme podporovať demokraciu v celom svete. Ako poslankyňa za zelených explicitne chcem povedať, že s pohľadom na Japonsko, kde môžeme šetriť. My zelení sme toho názoru, že u e, reaktoru pre jadrovú fúziu ETA môžeme šetriť. Nechceme jadrový odpad, tak prečo máme za toľko peňazí začínať tento projekt namiesto toho, aby sme prostriedky pre Euratom presmerovali na výstup z atomovej energie a za rýchlejší vstup do obnoviteľných energií. Všetci predsa vieme, že keď myslíme na OSN a klimatickú politiku, že skutočne musíme zmeniť svoj spôsob výroby energie. A v rozpočet 2012, európsky rozpočet, k tomu musí prispieť. A dúfajme, že budeme mať silu s ďalšou finančnou perspektívou takéto kvalitatívne zmeny aj urobiť. Ďakujem. Ďakujem, pani Trippel. Slovo má pán Portaš, 2,5 minúty. Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsedajúca. No už hovoríme tu o usmerneniach pre budúci rozpočet. Myslíme si, že sú tu 10 tisíce zamestnancov, ktorí vyšli do ulic, aby nám vyslali celkom jasný signál. Ja si myslím, že úsporné balíčky zabíjajú našu ekonomiku, zabíjajú pracovné a životné podmienky našich občanov. Takže my sa pridávame k ním, k týmto demonstrantom. Nanúcujú nám také ekonomické modely, ktoré prinašajú úspory, sankcie a nemáme tu žiadnu záruku toho, že výsledkom bude tvorba pracovných miest a udržateľný rozvoj práve naopak. Ten pakt pre euro, ktorý dnes e, vlády príjmu, je paktom proti mzdám, proti dôchodkom. Je to pakt, e, ktorý pretrváva a jeho cieľom je, aby ťažko zaplatili pracujúci, aby oni e, znašali náklady krízy, ktorú nespôsobili. Takže my sme mali počúvať tých demonstrantov, pretože z hľadiska európskeho rozpočtu e, si nekladieme tú hlavnú otázku. Úlohu verejných investícií v hospodárskej politike Vraj potrebujeme rozpočet s nulovým nárastom. To nám neustále opakujú. Žiaden nárast. Toto nám hovoria vlády, že v mene úsporných opatrení európsky rozpočet nemôže mať absolútne žiaden nárast. A toto nie je správna reakcia. A o to tu dnes ide v tejto rozprave. Prečo je to nesprávna odpoveď? No už z jednoduchého dôvodu. Pretože nie je možné, mať tu úsporné politiky, ktoré sú prísne na národnej úrovni a zároveň tvrdiť, že vzhľadom na úspory doma musíme aj v európskom rozpočte príjmať škrty. Takáto argumentácia má jeden jediný dopad a to menšiu mieru verejných investícií ako na úrovni národnej, tak aj na tej európskej. A preto to povedie k zvyšeniu nezamestnanosti, budú sa podkopávať zásady sociálneho štátu. O toto tu dnes ide v tejto rozpočte, o rozpočte na 2012 ide o debatu proti tým ľuďom, ktorí si myslia, že z krízy sa vymaníme tým, že budeme zväčšovať nerovnosti a z recesie sa stane permanentná politika úspor. My sa zdržíme hlasovania o tejto správe, lebo sú tu dobré zámery, ale nie je tu dobrá reakcia, správna reakcia na tie výzvy, ktoré sú pred nami. Ide o výzvu sveta práce. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Teraz pani Andreasen na minútu. Ďakujem. Pani predsedajúca, táto správa má jednu veľkú slabú stránku, vôbec neignoruje to, na čo prišiel vo výročnej správe dvor auditorov. Mali by sme si uvedomiť, že informácie, ktoré hovoria o integrite a efektivnosti EÚ, že toto sú jediné informácie od súdneho dvora. Snaha ospravedlniť navýšenie rozpočtu stratégie od 2020 tým, že táto nás vymaní z krízy. Toto je absolútne nedôveryhodné, keď sa pozrieme na úplné zlyhanie Lisabonskej zmluvy. Je to hrozba. Hrozba, že zníženie rozpočtu EÚ bude mať hrozné dopady na európsku solidaritu a na tempo hospodárskeho rozvoja v EÚ. Toto je zastaralé a ignoruje to dopady krízy na európskych občanov. V mene britských tým poplatníkov vyzývam Davida Camerona, nie aby zmrazil, ale aby dokonca znížil rozpočet 2012 vychádzajúc e, z toho, ako to bolo doteraz, neviem, ako to dopadne. Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pani Vertman na dve minúty. Vážená pani predsednička, milí kolegovia, ku kolegyni Balcány sa vyjadrím k trom bodom. Poprvé, správa o rozpočte na rok 2012 je pod premisou zlepšenej hospodárskej politiky a jej riadenia medzi EÚ, Európskym semestrom a cieľmi Stratégia rastu pre Európu 2020. To posilňuje v rozpočte predovšetkým dva ciele Stratégie 2020. Ide o zlepšenie úrovne vzdelávania a podporu sociálnej integrácie, čo pre mňa sú ústredné body pre perspektívnosť Európy. Po druhé, zdôrazňuje potrebu zlepšenia efektov synergie medzi verejnými investíciami zo zdrojov EÚ a členských štátov, aby celkovo politické ciele boli cielenejšie uskutočňovanie. Viac koordinácie, lepšie zosúľaďovanie a zameranie na lepšie ciele sa majú podporiť a pravdepodobnosť úspechu sa tým má zvýšiť. Po tretie, ochrana klímy a ciele energetiky. Z hľadiska katastrofy v Japonsku treba urobiť všetko preto, aby sa podporovali obnoviteľné energie. Aktívna klimatická politika a vytváranie ekologicky orientovaných pracovných miest prispievajú nielen k dosahovaniu klimatických cieľov, ale majú aj pozitívny účinok v oblasti sociálnej politiky. A v neposlednom rade by som chcela pripomenúť, že rozpočet EÚ nesmie vykazovať žiaden verejný deficit a preto e, riadne, jeho riadne vykonávanie je veľmi dôležité a iba 2% a robí to iba 2% všetkých verejných výdavkov. Ďakujem, pani Westman. Pán Karika, dve minúty. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcel začať tým, že poďakujem pani spravodajkyni, vážené kolegyni Balcány, za jej flexibilitu. Ja teda uvádzam tú flexibilitu osobitne, pretože pôvodná myšlienka e, nespočívala v tom, že by sme túto diskusiu venovali e, východiskám rozpočtu na rok 2012, e, ale v podstate sa to zmenilo na takúto diskusiu o prioritách, pretože budeme, budeme musieť na tom rozpočte meniť pretože budeme musieť, bude musieť na tom rozpočte pracovať v nasledujúcich mesiacoch. Ale rozpočet e, to nie je nejaká danosť. To je, e, to je nástroj a my budeme musieť e, vypracovať rozpočet, ktorý bude dôveryhodný a s ktorým budú súhlasiť mnohé krajiny, všetky krajiny. Tento rozpočet by nám mal tiež dať možnosť rozbehnúť riešenia politických problémov a ostatných problémov, ktoré momentálne sa objavujú. No a my do procesu tvorby rozpočtu, tohto každoročného procesu, budeme musieť e, e, budeme musieť zapracovať istý viacročný rámec, pretože my budeme musieť plánovať e, viacročne isté napríklad daňové otázky. Mm, povedzme, dohodnúť sa na nejakých daňových sadzbách a toto je vec, ktorú budeme musieť zohľadňovať v rozpočtoch v viacerých rokoch. Momentálne rada, povedzme, e, rokuje o rozpočte mm, a niekedy ten rozpočet je v rozpore s tým, čo sme e, si dohodli minulý rok a e, v jednom, jedno čítaní, alebo po jednom čítaní v podstate ja mám pocit, že jednoducho musíme pracovať, musíme plánovať na viacero rokov. No a žiaľ, dnes si všetci dobre pamätáme to zlyhanie e, prípravného, teda prípravy rozpočtu na 2011 a e, komisár veľmi dobre vie, že e, na to jednoducho nie je dosť času. Ďakujem pekne, teraz pán Gejer na dve minúty. Pani predsednička, vážené dámy a páni, vážený pán komisár Levandovský. Diskutujeme dnes ráno o potrebe šetriť z hľadiska dlhovej krízy ktorú zažívame v členských štátoch. Kolegyňa Triple a iní správnym spôsobom poukázali na to, že táto dlhová kríza sa nás týka iba sprostredkovane, pretože európsky rozpočet nesmie robiť dlhy. Ale vážení kolegovia, ako robiť politiku EÚ, keď objem európskych výdavkov e, znamená iba 2 výdavkov všetkých 27 členských štátov. Myslím si, že týmto sa nerobí e, správna politika, ale ide tu o symboly. Symboly, ktoré nám členské štáty predkladajú ako keby peniaze, čo sa poukazujú do Bruselu, do európskeho rozpočtu, mizli v čiernej diere. A úplne sa pritom ignoruje, že prostriedky, ktoré vstupujú do európskeho rozpočtu, sa vracajú do členských štátov. Samozrejme nie jednak jednej, pretože Európska není sporiteľnička, ale robíme solidárnu politiku, ktorý, ktorá tým, čo sú menej rozvinutí, poskytuje väčšiu podporu. Ale napríklad v, mojom, v mojej vlasti v Severnom Poríni, Vestfálsku, každý nástroj trhu práce je kofinancovaný zo sociálneho fondu. A keby sme to škrtli, tak by bolo menej politiky trhu práce, a to môžem povedať v zmysle sociálnej demokracie. Pozrime sa, ako vydávajú členské štáty európske peniaze. Čítam v správe Európskeho súdneho dvora, že manažmentové a kontrolné systémy pre výdavky európskych peňazí fungujú nedostatočne. Čítam o tom, že e, stiahnutie nesprávne e, investovaných peňazí dosahuje miliardy. A čítam tam aj o tom, že komisia a za to jej patrí vďaka, prechádza k tomu, že tam, kde európske programy sú zle spravované, sa prerušia platby. To sa napríklad deje aj v Nemecku a v Spojenom kráľovstve. Rada, ktorá tu nie je prítomná, reprezentuje členské štáty, ktoré vyzývam z tohto miesta, aby lepšie spravovali prostriedky z európskeho rozpočtu. Ja si myslím, že prírastky efektivity, ktoré sú tu možné, by, mám, by nám masívne umožnili lepšie vydávať tieto peniaze. Nie viac, ale lepšie. A k tomu by mohli prispieť členské štáty, keby počiarkli svoje šetrenie. Ďakujem. Pani Jensen, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja si tiež dovolím poďakovať pani Balcány. Naozaj ste dostali jednak veľmi zaujímavú, ale aj veľmi zložitú úlohu, pokiaľ ide o rokovania o rozpočte. Ide aj o viacročný finančný výhľad, sedemročný finančný výhľad, ktorý sa neustále zoštihľuje, hlavne v oblasti polnohospodárstva. Ide tu o nové iniciatívy, ktoré teraz je potrebné financovať. Ide napríklad o investície do energie, obnoviteľných zdrojov, systémov, satelitnej navigácie a tak ďalej. A je neustále zložitejšie tie prostriedky s tými cieľmi zosúľadiť. Zelení sú toho názoru, že je potrebné škrtnúť prostriedky pre ITER, ale výskum je veľmi dôležitý, hlavne na pozadí udalostí v Japonsku. Je to naozaj veľmi zložitá úloha dostať dostatok prostriedkov do investícií do zelených projektov v oblasti energie. Ja sa teším, že komisár počiarkol tú skutočnosť, že európsky rozpočet nie je to isté ako rozpočty národné. Tieto rozpočty vykazujú odlišné znaky, odlišné črty a Európska únia musí vyplatiť všetky prostriedky, ku ktorých vyplateniu sa zaviazala. Ja dúfam, že sa nám podarí úspešne završiť toto rozpočtové konanie. Dúfam, že budeme vystupovať inteligentným spôsobom naozaj rozumným, že naozaj budeme postupovať podľa konkrétnych potrieb. Nuž a na záver sa chcem poďakovať pánovi komisárovi aj za jeho jasné vyjadrenie v tom zmysle, že iné výdavky napríklad administratívne by sme mali znižovať. To sa aj dá z krátkodobého hľadiska. Považujem to za absolútne správne, že na toto poukázal že Napríklad v komisii je možné zmraziť administratívne výdavky, to by sme mali urobiť aj v prípade iných inštitúcií. Ďakujem pekne. Teraz dáva slovo pán Fajmon. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, dámy a páni. Rozpočet EU na 2012 musí pokračovať v tradícii vyrovnaných rozpočtov. Nesmieme však pokračovať v sporoch, ktoré sa vyskytli pri schvalovaní minuloročného rozpočtu. Je dôležité, aby sme nemali rozpočtové provizorium, pretože toto by malo na hospodárstvo EÚ veľmi negatívny dopad. Aby sme sa vyhli sporom a aby sme rozpočet čoskoro schválili, je potrebné navrhnúť rozpočet, ktorý bude rozumný. A v tejto dobe doznievacovskej krízy to znamená úsporný rozpočet – Verejnosť v členských štátoch očakáva, že v dobe obmedzovania výdavkov sa bude dobre hospodariť aj na európskej úrovni. Ak toto nebudeme mať na zreteli, strátime dôveryhodnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pán Fajmon. Teraz dostáva slovo pán Ferrera na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca my sa zúčastneme tejto rozpravy, aby sme poukázali na to, že existuje alternatíva k tomu pravoľavému konsenzu, ktorý nás dostal do tejto krízy. Tento konsenzus neposkytuje žiadnu unikovú stratégiu, stratégiu východu, vymanenia sa z krízy. Sú potrebné veľmi hlubkové zmeny rozpočtovej politiky v EÚ. Je potrebné pozerať sa novým spôsobom na naše zdroje aj na naše ciele. My neustále len navyšujeme rozdiely medzi členskými štátmi, pričom cieľom európskeho rozpočtu musí byť konvergencia, približovanie sa, plné využívanie potenciálu každej jednej krajiny pracovné miesta, s právami pracujúcich, znižovanie chudoby, znižovanie sociálnej exklúzie, vytvorenie skutočnej hospodárskej aj sociálnej kohezie. My e, nechceme taký rozpočet, e, ktorý sa obmedzuje na liberalizáciu vo všetkých sektoroch ekonomiky čo sťažuje situáciu na trhu práce. A myslím si, že stratégia 2020 je presne zameraná na tento cieľ e, rozšíriť rozdiely medzi členskými štátmi, medzi ekonomikami jednotlivých členských štátov, čo povedie len k e, navýšeniu štruktúralnej nezamestnanosti. Navrhujeme novú európsku stratégiu pre solidaritu a trvalo udržateľný rozvoj, vychádzajú z, e, z viacerých nových politik v oblasti sociálnej, environmentálnej, ekonomickej s podporou rozpočtu spoločenstva. Vôbec sme predložili viacero pozmeňovacích návrhov k tejto správe. Takýto rozpočet spoločenstva by naozaj e, slúžil na podporu rozvojovej spolupráce, na podporu mieru a nešlo by o takéto vojenské dobrodružstva, k akým dochádza teraz, ktoré sú z veľkej časti financované z európskeho rozpočtu. My vyzývame naliehavo, aby smerovanie európskeho rozpočtu bolo absolútne zmenené. Teraz dáva slovo pán Morganti, nech sa páči. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne, vážení kolegovia, táto správa, ktorá sa zaoberá rozpočtom na rok 2012, podľa mňa jej chýba obsah. Sú tu len veľmi vágne formulácie, nehovorí sa tu nič o skutočných prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s novým rozpočtom. Stratégia 2020 sa objavuje na viacerých miestach. Je to naozaj taká veľmi komplexná stratégia, možno je aj príliš ambiciozná a možno aj príliš dráha. Musíme si položiť otázku, ktoré priority sú naozaj prioritami. Národné štáty musia svoje rozpočty konsolidovať a nemôžeme byť takí naivní a myslieť si, že na európskej úrovni toho môžeme nejak veľa zvládnuť. Preto by som bol rád, keby tu bolo menej slov, menej zámerov, keby tu boli skôr jasné informácie o tom, aké konkrétne iniciatívy sa príjmu. Ja viem, že táto správa sa týka len takých usmernení, teda všeobecného smerovania rozpočtu, ale myslím, že tá správa naozaj nemá zmysel, že je prázdna. Ďakujem pekne teraz pán Hartong na minútu 30. Pani predsedajúca, socialistický kolega, socialistická kolegyňa Balcány uvádza vo svojej správe jasné fakty eh, a to, Eh, ten fakt, že Európska únia by sa nemala starať o svojich občanov, ale najmä sama o seba. Eh, táto socialistická retorika eh, v podstate vedie k tomu, že Európsky parlament má čoraz, čoraz viac peňazí, ktoré môže rozhadzovať 3000 eur pre, pre asistentov a nejaký pekný priateľský job pre nejakého známeho. To všetko sa tu dá. Jednoducho európsky e, napríklad televízny kanál, ktorý je drahý a, e, a úplne zbytočný. E, projekt Galileo, ktorý sa zdá skončí ako obrovská finančná katastrofa. A, a, a ešte sa tu hovorí o o nejakej udržateľnosti a zodpovednosti. Tá zodpovednosť tá tam absolútne chýba a e, z tej e, udržateľnosti by som, to je holandská slovná hračka, urobil e, skôr drahý projekt. No a mm, my jednoducho nemôžeme takýmto spôsobom čakať, že Európa rozhádže všetky naše peniaze a um, že sa jednoducho budú tieto rozpočty navyšovať a to úplne zbytočne. Ja som dúfal, že aspoň niečo sa urobí, ale tento parlament zjavne nie je schopný. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Súrian na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som navrhoval, drahé kolegyne, drahí kolegovia, po tých vystúpeniach, ktoré tu odzneli, by sme sa mohli vrátiť znova na zem k realite. Pre spravodajkyniu vôbec nebolo jednoduché takúto správu vypracovať. pretože o čísla zatiaľ ešte nejde, na tých sa dohadovať nemôžeme, pretože nám komisia ešte nič nepredložila. Teraz hovoríme o princípoch a to môže byť naozaj veľmi dlhá diskusia a spravodajkyňa podľa mňa tú otázku interpretovala veľmi dobre. Teda ako dosiahnuť stratégiu 2020, ako ju zapracovať do rozpočtového rámca. teda že v jednotlivých špecializovaných politikách ešte neexistujú žiadne rámcové podmienky. Tie odborné politiky, špeciálne politiky ešte zatiaľ neboli spomínané a to nám umožňuje určitú mieru kritiky, pretože medzi taký, medzi, bez takýchto eh, bez takýchto eh, špecializovaných politík takýto materiál naozaj môže vyvolávať dojem, že je bez obsahu. Kohezná politika, tá je veľmi dôležitá a naozaj sa rozbieha. Práve v tejto oblasti budú tie výdavky najväčšie. Na rozdiel od kolegov predračníkov by som chcel povedať, že tieto platby nie sú cieľom sami o sebe, nejde o nejaké plitvanie prostriedkami, ide o také platby, ktoré majú za cieľ napredovanie európskeho projektu, pretože peniaze dostávajú práve tie zaostalejšie regióny a územia. A parlament sa musí zasadzovať za to, aby sa tam tie investície dostali, aby sa dostali tam, kde sú potrebné. Prestížne investície, to je zase iná otázka. Myslím si, že rozpočet pre rozpočet celkom dobre zvládol svoju úlohu. Ďakujem pekne. Teraz pani Grillier, na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Chcela by som poďakovať spravodajkyni pani Balcány za konzistentnosť jej návrhu uznesenia o hlavných smeroch rozpočtu na rok 2012. Tento návrh e, vysiela jasné politické posolstvo, jasne zohľadňuje obmedzenia, ktoré zaťažujú jednotlivé členské štáty a navrhuje prijatie takého rozpočtu, ktorý zohľadní sociálne, politické a ekonomické výzvy. Členské štáty diskutujú iba o uplatňovaní ďalších úsporných opatrení, ale parlament aspoň v tejto časti sa snaží ukázať svoj záväzok voči tisícom pracujúcich, ktorí dnes pochodujú po uliciach Bruselu, aby vyjadrili svoj nesúhlas s týmito ekonomicky diskutabilnými a sociálne nespravodlivými opatreniami, ktoré spôsobujú zvyšovanie nezamestnanosti v Európe. Prvýkrát sa tu jasne vyjadrujú ciele stratégie 2020 a umožňuje to sústrediť sa na zamestnanosť a rast, jasne stanoviť, aké sú naše priority, pretože stratégia 2020 si stanovuje 70-percentnú zamestnanosť, ale tu vieme, že ešte rokovania budú obťažné, na rozdiel od toho, čo povedal pán Levandovský vo francúzskej tlači. Členské štáty už e, e, stanovujú svoje krátkodobé vízie, čo sa týka obmedzenia finančných rozpočtov do Európskej únie. Vidia EÚ nie ako pridanú hodnotu, ale považujú ju za viac náklady a nie za spojenca pre ambicióznu politiku. Nemilme sa, rozpočet na rok 2012 bude zase prehľadom manévrov a pretože to bude, bude to teda rozpočet, ktorý predstavuje iba 2 verejných výdavkov Európskej únie. Treba rozvíjať ambicióznu politiku vo všetkých odvetviach a sú to už veľmi, veľmi tiež ťažké e, rokovania a uvidíme, ako sa e, zohľadní kohezná politika voči občanom. Treba využiť synergické efekty a preto zdôrazňujem význam oznámenia komisára Levandovského. Tak ďakujem pani Grelie. Slovo má pán Gerbrandy na jednu minútu. Vážená pani predsednička, keď si necháte stavať e, dom, tak tie najväčšie účty prichádzajú v poslednej fáze. A toto viete od začiatku a jednoducho to akceptujete. A presne to sa deje aj v Európe. Jednoducho na e, konci viacročného rozpočtu prichádzajú tie najväčšie účty. A aj toto vieme od začiatku. pani predsednička, na, na vyplatenie týchto účtov E, niektoré členské štáty, ako napríklad Holandsko, e, jednoducho e, zabúdajú a to znižuje dôveryhodnosť vlády a štátnej správy. Jednoducho treba sa na to pripraviť. Isté, môžeme v konečnej fáze hľadať možnosti úspor a to môžeme urobiť aj v Európe. A pani Balcány najmä e, v článku 21 veľmi správne tento fakt poukazuje, ale ten účet bude treba zaplatiť. Môžete sa proti tomu brániť, ale e, tým len znižujete svoju dôveryhodnosť a zvyšujete, zvyšujete antieurópske nálady v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Pán Lamasúr tu nie je čo je troška zvláštne, na, e, keď sa rokuje o rozpočte, ale dala by som E, slovo pani Hercog na 1, minútu 30. Ďakujem. Vážení kolegovia, rozpočet na rok 2012 je v poradí už šiestý v rámci finančnej perspektívy. E, preto rozpočtové orgány už majú jasný obraz o nedostatkoch a pozitívnom vývoji už jestvujúcich viacročných programov. Myslíme si, že rozpočet na rok 2012 musí umožňovať e, uskutočnenie cieľov a priorit únie, konkrétne v rámci stratégie Európa 2020. Iba toto nám pomôže, aby sa Európa posilnená dostala z krízy, a to podporou zamestnanosti, inováciami, výskumom, vývojom, prioritami v oblasti energetiky, podporou sociálnej integrácie a predovšetkým bojom proti chudobe. A stratégia Európa 2020 e, môže byť úspešná len keď bude uspokojivo financovaná. A preto pripomínam všetkým, že parlament e, viackrát poukazoval na tieto politické výhrady. Teraz musíme členské štáty a radu vyzvať, aby podnikli e, zodpovedné a rozhodné kroky. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že budeme mať menej Európy vo svete, e, kde sú prírodné katastrofy, hospodárske krízy, ktoré ničia neočakávanie život mnohých ľudí a dopady takýchto tragédií sa týkajú nielen nejakej náboženskej skupiny alebo krajiny, ale celých regiónov a mnohých krajín. Takže potrebujeme viac Európy, potrebujeme komunitárne prostriedky, ktoré budú účinnejšie. Ďakujem pani Hercog. Pani Holmajer, 1,5 minúty. Pani predsednička, vážení kolegovia, rozpočet na rok 2012 je pred eh, je na ťažkom finančnom pozadí 27 členských štátov. Z tohto dôvodu si určite nebudeme môcť dovoliť všetko, čo by sme si prijali. E, myslím si, že predkladaná správa pani Bolcány je nakoniec takým únosným kompromisom, ale chcela by som vyjadriť niekoľko kritických poznámok. Pre mňa viac peňazí neznamená koniec koncov viac solidarity, viac Európy. V podstate ide o to, aby sa kvalita implementácie vydaných peňazí posunula vpred a predovšetkým o to, aby ciele, ktoré chceme dosiahnuť, sa aj skutočne dosiahli a nie len, aby sa vydali peniaze. Na otázku potenciálnych nových vlastných prostriedkov musíme hľadiť vždy kriticky. Nemôže dochádzať k ďalšiemu zaťažovaniu občanov, ale ani podnikov, ktoré e, musia zostať konkurencieschopné a pokladám za dôležité, aby sme nielen stále zdôrazňovali, že európsky rozpočet to sú iba 2%, alebo konec koncov mnohé štáty kofinancujú príslušné európske prostriedky, takže tu dostá, dochádza k oveľa väčšiemu finančnému objemu, ktorý je k dispozícii na pozadí európskych programov. Pokladám za veľmi dôležité, aby sme tému výskumu, vývoja, vzdelávania, hospodárskeho rastu a trvalej udržateľnosti posúvali dopredu a na tomto pozadí je dôležité, aby veľké projekty ako ITA, tu ďakujem pani Jensen za pripomienku, boli jasne financované, jasne manažované, pretože inak e, nás Američania výrazne predbehnú, lebo momentálne realizujú rovnaké projekty a my by sme nemali zostať pozadu. Ďakujem pani Holmajer, teraz pán Fernández, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia. Ja v prvom rade chcem poďakovať e, váženej pani Balcánik e, za, za jej prácu, hoci to neznamená, že sa e, nechcem k tej správe vôbec vyjadriť. Domnievam sa, že usmernenia, ktoré sme práve prijali, sú príliš všeobecné a myslím, že tieto usmernenia by um, um, mali skôr prispievať k um, plneniu cieľov stratégie Európa 2020, že sú to usmernenia ani nie tak k nášmu rozpočtu, ako skôr k tejto stratégii. A um, my ešte stále máme istý čas, aby sme uh, to, aby sme to prepracovali, pretože napríklad mi tam úplne chýba zmienka o mládeži. A mm, to, táto posadnutosť stratégiou Európa 2020 znamená, že aj kolegyňa troška pozabudla napríklad na politiku súdržnosti. A v jej správe tiež nie je ani slova o, teda konkrétne o politike súdržnosti, ktorá podľa nášho názoru je extrémne dôležitá. A jednoducho nie je možné prijať takéto opatrenie ako akési, e, ako, akúsi nápravu E, teda nie je možné e, prostriedky e, vziať z politiky súdržnosti a dať ich na Európu 2020. Kolegyňa nehovorí jednoducho vôbec nič o tom, ako súdržnosť inak podporiť. Ako hovorím, ešte stále je často napraviť a ešte stále je možné toto, ehm, tento únos prostriedkov zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Matera na 1 minútu 30. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, drahí kolegovia, ja chcem poďakovať správodajkyni za správu, ktorú spracovala. Mm, no a tu treba povedať, že rozpočty rokov 2012 a 2013 budú slúžiť skôr na konsolidáciu stavu. Teda zameriame sa na znižovanie výdavkov v členských štátoch a budeme musieť stanoviť určitú referenčnú úroveň výdavkov pre nasledujúce viacročné obdobie. Príspevok EPP k tejto správe o usmerneniach vychádzal z, mm, z jedného pojmu, a to pojmu zodpovednosť. Zodpovednosť pre nás znamená, že, že budeme šetriť, že budeme nakladať s tými veľmi obmedzenými zdrojmi veľmi uvážene a efektívne. A stratégia EU 2020 síce má veľmi dôležité ciele a Ide konkrétne o výskum, vývoj, rozvoj, inovácie. E, toto sú priority, ktoré boli samozrejme podporované aj predtým, ale mm, v týchto oblastiach je skutočne potrebné zabezpečiť e, seriózne financovanie a mali by sme jednoducho sa rozhodnúť, ktoré kapitoly potom e, zoškrtáme a tiež treba prihľadnúť na dopad hospodárskej krízy a aj naše vlastné interné rozpočtové problémy v krajinách a jednoducho zvýšiť prílev prostriedkov do rozpočtu prostredníctvom dane z finančných transakcií, ako navrhuje skupina GUE, to nie je cesta. A my by sme mali skôr apelovať na komisiu, aby skúsila vyriešiť otázku nakladania s vlastnými zdrojmi tak, aby sme ušetrili, aby to bolo efektívnejšie a treba tiež konsolidovať pridanú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne a teraz pristúpime k spontánnej diskusii, kde ako prvému dávam slovo pánovi Mankovi na jednu minútu. vážená pani predsedníčka pán komisár kolegyne kolegovia európska únia pre nasledujúce obdobie do roku two thousand and twenty si stanovila päť merateľných cieľov. tieto ciele si odsúhlasili aj samotné štáty. tieto ciele nám ukazujú smer ktorým sa máme vybrať. úspech európy závisí od toho ako ich naplníme. od zodpovedného správania sa jednotlivých štátov závisí či budeme mať vyššiu zamestnanosť či dokážeme znížiť podiel ľudí ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku či dosiahneme plánované parametre v počte mladých ľudí ktorí získajú vysokoškolské vzdelanie či znížime počet ľudí ktorí sú ohrození rizikom chudoby či ochránime našu klímu. napriek tomu že v európskej únii panuje zhoda na spoločných postupoch vláda mojej krajiny sa rozhodla ukrátiť prioritné operačné programy chce ich použiť na financovanie rýchlostných komunikácií a rokuje o tom s komisiou. pýtam sa vás vážený pán komisár či vy osobne a komisia ako celok podporíte aby štáty hneď v tejto prvej úvodnej etape plnenia stratégie európa two thousand and twenty vykročili cestou ktorá ide proti spoločným cieľom. ďakujem. Euh, ďakujem veľmi a teraz pani euh,

E, priority rozpočtu na rok two thousand and twelve riešime s výhľadom aj do budúcnosti a preto e, si myslím že by sme sa mali zaoberať aj e, možnosťami úspor v budúcnosti. z môjho pohľadu myslím si je veľmi dôležité zamyslieť sa aj nad pravidelným cestovaním poslancov a celého európskeho parlamentu do štrasburgu ktoré sa opakuje krát do roka

rozpočet eú v prevažnej miere pokrýva investície do budúcnosti európy. to všetko by si mala uvedomiť predovšetkým rada pretože už sme počuli predstaviteľov nemecka francúzska veľkej británie o snahe zmrazovania rozpočtu eú čím by sme určite zabrzdili rast európy. ďakujem. Euh, ďakujem veľmi pekne a teraz na záver dávam slovo pánovi komisárovi Lewandowskému. Vážená pani predsedajúca, ja mám len tri pripomienky. K stratégii e, Európa 2020 a k jej úprave by som chcel v nadväznosti na všeobecné usmerenie pani Balcany povedať, že e, v rozpočte roku 2011 sa 40 výdavkov Eh, charakterizovalo ako takých, ktoré prispievajú k cieľom stratégie Európa 2020 a podobné percento sa uvažuje aj pre rozpočet na rok 2012. Ale my sme momentálne v procese prepracovania rámca, eh, čo sa v podstate dohodlo už eh, dávno, relatívne dávno na to obdobie roku 2007 až 2014. Čiže my máme istý manevrovací priestor, ale máme na to stanovený rámec viacročného viacročnej dohody, ktorá bola schválená v roku 2006. Ďalej k, pán, e, k pánovi Elisovi, čo vlastne podporili aj pani e, Galisa Kolmajer e, ohľadom tých negatívnych priorít. Ja sa obávam, že toto je jednoducho pravda, ktorá jednoducho to tak bude v rozpočte 2012. No a žiaľ, áno, e, teraz je taký čas, že sa, e, samozrejme treba mať stanovené aj pozitívne priority, ale treba hľadať aj veci, ktoré nefungujú, ktoré sa nespravujú dobre a jednoducho škrtať veci, ktoré, e, kde môžeme ušetriť. Čiže áno, pozitívne priority sú v poriadku, ale podľa mňa majú miesto v tomto uvažovaní aj priority negatívne. A pokiaľ ide o správu, administratívu, tam samozrejme e, rozpočtová rigorozita je na mieste. A ja by som chcel kolegovi, ktorý na toto upozornil a ktorý hovoril o plitvaní e, prostriedkami, tak ja by som chcel povedať, že administratíva tvorí len 7 celého európskeho rozpočtu. Ja si myslím, že e, treba No, treba si iste vziať e, príklad z miest ako Rotterdam a iných šetrných holandských miest, ktoré znižujú náklady na administratívu. Ďalej e, ďalšia kolegyňa hovorila o znižovaní rozpočtu. Náš európsky rozpočet, ktorý nemá, e, nepozná deficity a vlastne nie je možné nikoho obviňovať eh, v členských štátoch z plýtvania prostriedkami, má svoju logiku. Ja neviem, či to vyslovím správne, pán Gebrand, myslím, eh, hovoril o tej logike. A tá logika toho rozpočtu mm, závisí od určitých programov Európskej únie. A je pravda, že aj eh, európsky rozpočet má určitú dôveryhodnosť. Tá dôveryhodnosť je reálny parameter, ktorý sa meria, povedzme, ukončovaním projektu a toho tým, či tie projekty majú nejaký zmysel. Je to, je to niečo ako keď dostanete účet za elektrínu a posudzujete, či naozaj tá elektrina vám priniesla ten úžitok, ktorý ste od toho očakávali. Čiže toto je presne očakávanie od e, európskeho rozpočtu a mm, týmto sa v podstate zaoberajú mnohí ľudia mimo tejto budovy a mimo budovy Berlemontu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, hovorí pani predsedajúca, dáme slovo ešte pani spravodajkyni Balcany úplne na záver tejto rozpravy. Gra- Ďakujem veľmi pekne. Mm, ja som si pozorne vypočula všetkých ostatných rečníkov a veľmi často počúvam slovo zodpovednosť. Zodpovednosť podľa mňa v istom zmysle je hlavnou prioritou tejto našej inštitúcie. My e, musíme implementovať programy zodpovedným spôsobom tak, aby občania nevnímali našu prácu ako e, prázdne mlátenie slamy. Máme istý prísľub, ktorý musíme naplniť a podľa mňa tento prísľub je celkom pekne formulovaný v stratégii Európa 2020. Tam prvá priorita, prvý cieľ sa týka zodpoved- zamestnanosti. Jednoducho, to je vec merateľná. My e, vieme merať zníženie nez- e, nezamestnanosti, takže si myslím, že tento konkrétny cieľ je za A veľmi špecifický a za B veľmi ambiciózny a je potrebné, aby sme na tejto prvej priorite začali pracovať a aby sme v nej dosiahli ten požadovaný výsledok. Ak ľudia hovoria, že, Európa, že stratégia Európa 2020 je príliš rozsiahla, pre tento náš rozpočet, že je to zbytočne nafúknuté, tak áno, ak to budeme brať takto, tak to bude ďalšie zlyhanie, pretože v podstate prenesieme takýto ten, ten názor, že, á, že to je aj tak vec, ktorú nepotrebujeme na všetkých ostatných, komisia to pomaly pustí k vode a potom budeme spomínať na to, e, že sme mali akúsi zlyhanú stratégiu EU e 2020. Takže nestávame sa k nej takto negatívne. Po tretie, šetrnosť alebo úspory. Toto nie je nejaké zlé slovo, to nie je nadávka, jednoducho my môžeme samozrejme sporiť aj na výdavkoch, ale môžeme uplatniť aj akýsi iný prístup k rozpočtu. Jednoducho koordinovať národné rozpočty a európsky rozpočet tak, aby sme e, našli priestor na e, elimináciu istých zbytočných nákladov. A to sa netýka len tohto európskeho polroka. E, my máme pred sebou <laughs> ďalších x mesiacov, ktoré musíme prežiť a budeme plánovať rozpočet na celý rok. Takže tu jednoducho treba hľadať synergie, teda miesta, kde sa môžu rozpočty národné a rozpočet európsky doplniť doplňať. A podľa mňa toto je reálna metóda, ktorá môže zabezpečiť, že e, keď e, príde k hodnoteniu cieľov EU 2020, tak to bude hodnotenie pozitívne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. E, vzhľadom k času by som chcela teraz prerušiť zasadnutie do 11.30, kedy budeme hlasovať o rôznych veciach vrátane tejto správy. Takže uvidíme sa neskôr.